So, ladies and gentlemen. Dámy a páni, tí z vás, ktorí by ste chceli odísť, učinte tak, prosím. Hey Nacho, can you go outside? I'm not starting the meeting until Nebudeme pokračovať dovtedy, kým si nesadnete. Týka sa to všetkých, prosím. Trošku meškáme. E, vítajte, prosím, pán e, Colin Šikluno, ktorý je výkonným riaditeľom pre e SVČ zodpovedný za Blízky východ a Severnú Afriku. Pozvali sme vám, pretože vy ste chceli využiť túto možnosť a hovoriť s nami o politickej situácii medzinárodného spoločenstva, nášmu postoju voči Sýrii a otázky oblasti, kde by sme my ako EÚ mohli posúvať ďalej ženevský postup a mali určitý pákový efekt voči Asadovomu režimu a podporili e, demokratizačný proces. Moje dve poznámky. Určité arabské krajiny otvárajú v Damašku e, svoje veľvyslanectva. Asadov režim normalizuje diplomatické vzťahy. Arabská liga chce znova prijať Sýriu medzi svojich členov. A druhá poznámka, e, OSN má nového veľvyslanca pre Sýriu, hoci tu je znepo, znepokojenie v tomto parlamente vo vzťahu záväzkov vyplývajúcich z ženevského demokratizačného procesu zo strany asadského reži- Asadového režimu. Situácia je naďalej zložitá. E, e, posuny zo strany Iránu voči Syrii, teda aké páky má Európa v rukách vo vzťahu k ženevskému procesu a pokiaľ ide o viac kondicionality voči Sýrie. Tretia bruselská politika posunie ďalšie argumenty, aby občianská spoločnosť mala nástroje v budúcom politickom procese a čo možno očakávať od Arabskej lígy, keď sa pozeráme na túto situáciu. Toto sú otázky z mojej strany. Kolegovia určite pridajú ďalšie. Nech sa páči. Uh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za možnosť výmeny názorov s týmto výborom. Uvedomujem si, že meškáme, takže budem čo možno najstručnejší. Hoci téma Sýrie si zaslúži čas, budem sa venovať tejto téme v troch etapách. Možno budem aktualizovať tú situáciu priamo v teréne potom budem sledovať európske politiky a pozície v rámci medzinárodného spoločenstva. Tretia oblasť by bola príprava, pokiaľ ide o tretiu bruselskú konferenciu o Sýrii. Tá situácia priamo v teréne a veľa ľudí charakterizuje tú situáciu v Sýrii ako takú, ktorá by sa prinavracala k normálu. Možno je pravdou, že je menej samotných bojov na území Sýrie v porovnaní s predchádzajúcou minulosťou. Naše hodnotenie tej situácie je však také, že tá situácia je náhodne vzdialená od štandardnej, normálnej situácie. Jedno z najnovších vecí, ktorá sa udiala, bolo ohlásenie Spojených štátov amerických, že stiahnu jednotky zo severovýchodnej Sýrie ešte stále nie je celkom jasné, že do akej miery alebo podľa akého časového harmonogramu sa to udeje, ale dopady tohto rozhodnutia už cítime aj priamo v teréne. Poprvé, kurdské jednotky, ktoré podporovali Spojené štáty americké, sa objavili v situácii, nemusí sa prehodnotiť ich pozícia a jedno z tých opatrení, ktoré prijali, je, že sa dali do kontaktu s režimom, čo doposiaľ teda boli nepriatelia. A takisto je tu situácia, ktorá oživila extrémistické zložky, predovšetkým ISIS. Nedá sa teraz anticipovať to, že by sme sa vrátili do situácie, ktorá tu bola pred tým, keď islamský štát tzv. pokrýval určité územie, sírskeho územia, ale sú tu určité ukazovatele, že extrémistické skupiny sa zasa posilňujú a na území si získavajú svoje pozície. A ďalšia vec, ktorá je posilnená americkým rozhodnutím, je režim samotný, pretože sú vlastne v situácii, kde ich rivali, kurdi, kurdovia, museli sa s nimi dohodnúť. Takisto je tá situácia taká, že režim alebo prítomnosť amerických jednotiek čo prezentovalo v podstate takú možnosť bezprostredného zásahu, to už tu nebude. A toto posilnilo aj pozíciu režimu a jeho podporovateľov, Ruska teda a Iránu. Avšak, ako som povedal, ešte nie je celkom jasné, ako toto stiahnutie sa udeje. Očakávame a dúfame, že možno sa do toho vniesie väčšia jasnosť. Budúci týždeň, keď bude stretnutie globálnej koalície boja proti Daešu vo Washingtone, je to koalícia, kde Európska únia zohrávala aktívnu a silnú úlohu. Venovali sme sa celej sérii opatrení. Bol to balíček opatrení, ktoré sa majú odprezentovať na najbližšom stretnutí tejto koalície, ale predlož, predloženie takéhoto balíčku závisí od toho, že budeme mať partnerov priamo v teréne, a teda Spojené štáty americké konkrétne. Takže sú tu teraz momentálne určité pochybnosti ohľadne toho, do akej miery sa to bude realizovať. A takisto som spomenul, že teda tých bojov je menej, ale humanitárna situácia v Sýrii je skutočne zraniteľná, krehká aj naďalej. Podarilo sa nám odvrátiť masívnu krízu ohľadne Idlibu, v okolí teda Idlibu, pretože tu došlo k eh, dohode medzi Ruskom a Tureckom, ale Európska únia a členské štáty takisto môžu eh, sa píšiť, eh, že prispeli k tomuto porozumeniu zmieru. A táto humanitárna kríza teda bola odvrátená. To riziko, zhoršenia situácie je stále prítomné. Hovorili ste, vážený pán predseda, o tom trende normalizácie, predovšetkým v rámci arabského sveta. Áno, viaceré arabské štáty otvorili veľvyslanectva v Damašku a takisto aj medzinárodné letecké spoločnosti začali lietať do Damašku Vidíme, že už sa robia stretnutia, napríklad minulý týždeň tu bolo ekonomické, sír, e, ekonomické fórum a to sú všetko teda podujatia, ktoré poukazujú na to, že tá situácia sa postupne prinavracia k normálu. My sme však poukázali na to veľmi jasne a v tomto máme ten istý názor ako Spojené štáty americké. Ide o normalizáciu, ktorú my si myslíme, že je neprináležitá. Prečo? Pretože režim neurobil nič na to, aby si zaslúžil takéto uznanie, neurobil žiadne ústupky, nevstúpil do nejakých rokovaní s medzinárodným spoločenstvom, nenaznačil ani to, že je ochotný spolupracovať, takže normalizácia by bola určitou odmenou za čo vlastne. Veľa toho nie je. A snažíme sa sprostredkovávať ten, toto posolstvo a vlastne sú to arabské štáty ako také, aby si budovali svoje vlastné vzťahy s Sýriou a vlastne závisí od nich, že či, či znovu príjmu Sýriu do Ligy arabských štátov. Momentálne pripravujeme ministerské stretnutie s predstaviteľmi Arabskej ligy, ktoré sa bude konať v Bruseli v pondelok. A takisto pripravujeme sami, ktorý sa bude konať v Egypte koncom februára. A toto je teda jedna z hlavných otázok, na ktorej alebo ktorú sprostredkúvame ako posolstvo našim arabským partnerom. Táto pozícia Európskej únie napriek teda veľkým výzvam a udalostiam, ktoré sa udiali, pozícia Európskej únie aj naďalej zostáva silná, neochvejná, je taká principiálna, pretože vychádza zo, politických, zo solidných politických zvážení na jednej strane je tu teda potreba, aby sa nenormalizovala v tejto fáze tá situácia, aby sme sa nepustili do rekonštrukcie, pokým nenastane dôveryhodný politický proces v rámci kontextu uznesenia alebo rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN a takisto aj pokiaľ ide otázku návratov. Otázka návratu utečencov je mimoriadne kontroverzná pretože viacerí z nás súhlasia, že by sme si želali, aby sa teda utečenci vrátili domov, aj oni by sa chceli vrátiť domov, ale tieto návraty sa musia udiať v správnom kontexte, v hodnom kontexte. Ide o návraty, ktoré majú byť dôstojné, dobrovoľné a bezpečné. Sú tu usmernenia na úrovni 8, ktoré špecifikujú to, ako tieto návraty majú prebiehať. A keď my zo strany viacerých aktérov počúvame, že podmienky keď budeme počuť, že podmienky sú splnené, na to, aby sa vracali domov, našou reakciou vždy bolo, dokážte to, ukážte, že tie podmienky priamo v teréne to umožňujú, pretože ak my sledujeme tú situáciu v teréne, tak vidíme, že sa príjmajú zákony zo strany rá, režimu, kde sa vyvlastňujú utečenci. Je tu situácia, kde tí, ktorí sa vrátili domov, boli zastrašovaní, boli diskriminovaní a suma sumárum nie sme presvedčení o tom, že tie podmienky návratu sú zabezpečené. Takže pokračujeme v tej našej pozícii. Prebehli diskusie s členskými štátmi, kde sa opakovalo, opakovane spomenuli tieto pozície aj tento týždeň na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí sa to bude spomínať. A nie je teda žiadny dôvod, aby sme prijali takúto pozíciu v súčasnosti. A pokiaľ ide o bruselskú konferenciu, kde sme sa opakovane zhodli na tom, že je príhodné zorganizovať túto konferenciu a prizvať zhruba tých istých účastníkov ako v minulosti, kde sa budeme sústrediť na politické aspekty, zabezpečujú, daj, dajúc priestor aj e, tým aktivitám zo strany OSN a takisto sa budeme sústrediť práve na otázku tých utečencov, ale chceme prispieť aj k tomu, aby sa situácia zlepšila v hostiteľských spoločnostiach. Sústredím sa predovšetkým na mimovládne organizácie. Bude tu dialog na ministerskej úrovni, kde to ministerské e, stretnutie vlastne bude až potom a budeme sa sústrediť na úlohu spoločnosti, budeme sústrediť predovšetkým na úlohu diplomácie. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova a teraz nastane výmena názorov. Máme tu troch kolegov, ktorí sa prihlásili. Pán Parňo, pani Lochbiller a pani Valero. Niekoho sme snáď opomenuli, pani Lalonde. A aj ja sa dám na zoznam. Výborne, takže poprosím vás minútu a pol. Pán Parňo, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi po vašich slovách ktoré preukázali, že sme vstúpili do situácie, ktorá je naďalej ťažká po tom, čo sme tu mali takú e, vojenskú situáciu, teraz tu máme politickú situáciu a stále to nie je doriešené. Je to veľké nebezpečenstvo, tak ako ste to spomenuli aj vy. Ale téma, ktoré ste sa nevenovali, a to je téma Kurdov v Sýrii, pokiaľ ide o ochranné jednotky, Kurdovia, ako vieme, boli našimi spojencami priamo v teréne v boji proti Daešu a ich osud v súčasnosti je ako keby spochybňovaný po tom, čo sa oznámilo, že americké jednotky sa stiahnu a potom, čo Turci hovoria, že vnímajú prítomnosť Kurdov ako hrozbu pre Turecko. Vidíme, že táto otázka e, je problémom pre Rusoko a aj pre Turecko, pre ich vzťahy vzájomné. A Turecko chce dať svoju armádu rozmiestniť na úrovni Sýrie. Takže pokiaľ ide napríklad eh, o túto situáciu, musíme sa zamyslieť nad práve otázkou Kurdov. Prezident pán Macron Francúzska spomenul alebo žiadal od pána Erdogana, aby zabezpečil bezpečnosť sírskych Kurdov, ale otázka, pán Erdogan je skutočne niekto, komu môžeme dôverovať? To je veľká otázka. A takisto, ako môže Európa zvážiť túto situáciu politickú? Ako môžeme zabezpečiť práve z našeho pohľadu bezpečnosť Kurdov? Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Lalond. Ďakujem pekne, vážený pán riaditeľ. Ja by som sa chcela spýtať otázku, čo si myslíte, že sa stane s Idlibom, berúc do úvahy, že mesto zabrali najextrémistickejšie skupiny? Čo si teda myslíte o budúcnosti tohto mesta? Čo sa tam udeje? A druhá vec, chcela by som sa spýtať, nemyslíte si, že možno by nebolo nezaujímavé pre nás, aby sme znovu nadviazali kontakty s asadovým režimom? na to, aby sme sa teda vyhli tomu, že by sa vrátili džihadisti, ktorí sú možno vo väzeniach kurdských. Vieme, že Kurdovia sa spojili s Asadovým režimom a teda sú už teda možno vo väzeniach Asada. Je to veľké nebezpečenstvo pre Európu ako takú. Je ich to neviem koľko tisíc presne. A ja si myslím, že či by nebolo dobre nadviazať dialog s týmto režimom a ak to neurobíme, či teda sa nevystavíme veľkému nebezpečenstvu. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. Mám tri otázky. Na poslednej donorskej konferencii tu boli záväzky na úrovni 3 až 5 miliard eur. Očakávate takéto záväzky na rovnakej úrovni tento rok? Ďalšia otázka, čo si takisto zdôrazní, že Európska únia má jasnú pozíciu, ktorá mu že pomoc pre znovu obdobu krajiny môže nastať až potom, keď nastane e, prechod k riadnemu systému. Avšak je to vždy možné takto tu rozlišovať medzi infraštruktúrnou a humanitárnou pomocou a pomocou na obnovu. A posledná otázka je zodpovednosť, pokiaľ ide o vojnové zločiny, ako členské krajiny a Európska únia ako taká môžu posilniť svoju snahu v tom, aby takíto páchatelia vojnových zločinov boli postavení pred súd. Ďakujem veľmi pekne. A ešte pani Valero. Ďakujem pekne. Minulý, minule prebehla na úrovni výboru SEDE diskusia k téme Sýria a spolu s kolegami z SEDE som navštívila Turecko pred Vianocami. Boli sme na ministerstve obrany, hovorili sme s veľa predstaviteľmi, dokonca aj s rebelmi zo Sýrie. A čo sme zistili, je, že Erdogan chce následovne, chce radikalizovať teroristov, aj chce ich vykoreniť, pardon, a chce ísť do severnej časti Sýrie, Kurdistanu a chce ich jednoducho zničiť PKK, IPG a všetkých tých, ktorí bojovali proti Daešu. Takže ja by som chcela vedieť, že čo môže Európska únia k tomu povedať. Ja nepočujem teda veľa vyjadrení. Nevyjadrili sme sa napríklad, keď tu bola invázia v Afine, vtedy sme boli veľmi ticho, ak to tak môžem povedať, takže by som chcela vedieť, že čo Európska únia si myslí o tých nárazníkových zónach, ktoré Erdogan chce postaviť, vybudovať. Ak nemôže teda ísť do celého Kurdistanu, tak chce aspoň takéto narazníkové zóny. To je jedna z tých otázok. A takisto ste hovorili, že Daesh získava na sile, ale to je takisto sa objavilo na vypočutí minulý týždeň. Získavajú prevahu v týchto situáciách. Daesh vlastne naberá na sile. Pani Lalonde hovorila o tých zahraničných bojovníkoch, Kurdovia ich majú vo vezení, ale máme aj veľa európskych občanov, ktorí sú v rámci Daešu. Hovorím teraz o deťoch. Máme tam veľa detí z Európy, ktoré žijú tam a preto sa pýtam, čo treba urobiť na to, aby sme ich vrátili domov, zachránili. Čo môže Európa urobiť pre všetky tieto deti? Ďakujem pekne, pani Valero. A na záver otázka z mojej strany. Moja konkrétna otázka pre vás, kolegovia z Gruzínska ma oslovili tento víkend ohľadne uznania Sýrie, zo strany Sýrie, pokiaľ ide o dve ruské okupované e, územia Abcházsko a Južné Osecko. Preto by som sa chcel spýtať, je tu nejaká stratégia v rámci SVČ ohľadne e, toho, ako Sýria uzná alebo neuzná tieto dve oblasti a do akej miery to ovplyvní aj našu komunikáciu s Damaškom. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Budem sa snažiť eh, čo najobsiahlejšie nezodpovedať, ale niektoré z nich sú otázky, ktoré si kladieme my sami a želali by sme si, keby sme mali odpovede na ne, ale vynasnažím sa kukurdom. Dve otázky sa vzťahovali rôznych aspektov týkajúcich sa kurdov. V prvom rade našou hlavnou obavou bol zabezpečiť ochranu kurdských civilistov. Veľmi jasne sme sa v našej interakcii so všetkými zainteresovanými hráčmi vyjadrili, že sa sústredíme na ochranu civilistov. Samozrejme, niektorí aktéry sa viac e, zaoberajú inými kategóriami kurdskej populácie a samozrejme nejako sa netája tým, ako e, teraz s nimi chcú naložiť, ako ste povedali. Medzi členskými štátmi sú odlišné pozície na to, ako tu postupovať. A Myslím si, že eh, všetci sa zhodneme na tom, že treba s Tureckom a s ostatnými eh, byť ďalej v kontakte. Unilaterálne kroky nie sú dobré a zvláštne tie, ktoré by mali dopad na humanitárnu situáciu v teréne. Nárazníkové zóny. Tu moja odpoveď bude skôr osobnejšia. Myslím si, že tento návrh Turecka sa podobá na e, deeskalačnú zónu, ktorú navrhlo Rusko pre iné časti Sýrie a e, videli sme, ako to fungovalo. Taktikou bolo nie ani tak deeskalovať, ako eskalovať do e, bodu, kedy už ďalšia eskalácia možno nie je, takže nutne situácia musí deeskalovať. Ja dúfam, že toto nebude osudom pohraničných oblastí, kde kurdská e, populácia žije. Spomenuli ste Idlib. Idlib pre v e, e, do veľkej miery Moskva. Tam sme museli pozastaviť určité programy, ktoré sme vykonávali Idlibe a v jeho okolí, pretože e, my sme tam spolupracovali e, s e, miestnymi radami a tie prevzal Al-Nusra alebo jej rôzne podoby. Situácia je neudržateľná v tej aktuálnej podobe. Je tu možnosť, že režim hlavne preto, že e, na severe e, je veľa vecí, ktorým sa treba venovať, e, sa začne venovať Idlibu. Nebolo by to príliš zložité pre režim ako kampaň. Um, boli sme v kontakte s e, sadovým režimom, pokrytia džihadistov. E, teraz takáto otázka tu zaznela. Myslím si, že preto tu nie je apetít. Pôvodne e, samotný Asad zo svojho väzenia prepustil určitých džihadistov a takto sám do istej miery prispel k situácii, ktoré sme museli čeliť neskôr. A pokiaľ ide o bruselskú konferenciu e, k slubovaným sumám, my by sme boli radi, keby e, sa tie prísľuby e, prevýšili, pretože potreby sa nezmenšujú, naopak narastajú, takže bolo by dobré, keby medzinárodné spoločenstvo prislúbilo viac prostriedkov v porovnaní s minulým rokom. Máte pravdu v tom, že je tu taká šedá zóna medzi humanitárnou pomocou a určitými typmi rekonštrukcie, ale naši kolegovia, ktorí sa zaoberajú humanitárnou pomocou, sú veľmi opatrní pri e, výkone svojej práce v tejto oblasti a je veľmi zretelné, že ide čisto o humanitárnu asistenciu, ktorá má prioritu v Syrii Ehm, spomenala, spomínala sa zodpovednosť. E, určite na 3. bruselskej konferencii toto bude e, prejednané. Tak to bolo aj v minulosti. Brus, Brusel 1, Brusel 2 e, sa zaoberali touto otázkou a teraz tu nebudú výnimky. Zaznila otázka k Daešu, európskym občanom, obzvlášť deťom toto je primárne v zodpovednosti členských štátov, ako budú nakladať so svojimi štátnymi príslušníkmi, obzvlášť pokiaľ ide o deti. E, myslím si, že sa im pomôcť dá. Je možné poskytnúť pomoc, aby sa zaintegrovali do e, normálneho života, do európskej spoločnosti, aby prekonali traumy, ktoré e, zažili keď eh, žili v oblastiach, ktoré eh, okupoval Daesh v Sýrii, ale musíme spolupracovať s členskými štátmi na to, aby sme tu mohli priniesť konkrétne výsledky. A pokiaľ ide o uznanie Abcházska a Južného Osecka, obratilo sa na, na nás eh, Gruz, eh, Gruzinsko, aj keď sme na eh, nízkej úrovni v komunikácii s ľudskou vládou. My sme im odkomunikovali, že to nie je niečo, čo považujeme za osobitne napomocné. Ďakujem. Ďakujem, grácie, ako hovoria Malťania. Prajem vám veľa úspechov, hlavne do tej nasledujúcej bruselskej e, konferencie. Ja som sa zúčastnil tej poslednej a zažil som veľké úsilie vysokej predstaviteľky a ostatných e, v tejto e, téme. Dobre, teraz môžeme prejsť ďalej k bodu 5. Joao Valle de Almeida čaká už za dverami. Mohol by to niekto preveriť? Je už tu. Item number 5 bod programu číslo 5. Veľmi radi e, vítame medzi nami pána veľvyslanca e, Valého de Almeida, e, veľvyslanca Európskej únie v Organizácii spojených národov v New Yorku. Vítajte medzi nami. Som rád, že vás môžeme privítať na našom výbora. Nechcem toho na úvod hovoriť priveľa. Chcem vám len osobne poďakovať za vynikajúce zorganizovanie e, cesty členov AFETu do New Yorku v oktobri. Myslím, že išlo veľmi úspešnú návštevu. Obzvlášť pokiaľ ide o tú jednohodinovú e, konverzáciu s Antoniom Guterešom. Pravdepodobne ste o tom informovaní e, z predsedu 73. zasadnutia pani Mariu Fernandu Espinosu Garcia z Ekvadoru sme pozvali. 4. E, marca bude na našom výbore. Radi by sme sa teraz z vašich úst dozvedeli niečo k aktuálnym prioritám Európskej únie v OSN. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán McAllister, vážený pán predseda, členovia Európskeho parlamentu, ehm, personál eh, výboru. Som eh, vždy veľmi rád, keď minimálne raz za rok môžem eh, prísť do tohto výboru. Je to vždy veľmi príjem, príjemné. Budem sa snažiť byť veľmi stručný v mojom úvode aby som vám dal priestor e, pre diskusiu, pre e, otázky. Dovolte mi, aby som povedal, že momentálne tu máme e, ideologickú diskusiu o multilateralizme, v ktorej vlastne sme zachytení, je vážna Niektorí si myslia, že globálne problémy si e, želajú globálne riešenia a globálne riešenia e, musia vychádzať z modelárneho systému vychádzajúceho z pravidiel a potom sú tu tí, ktorí si myslia, že národná suverenita, e, moc národných štátov by vlastne mala pôsobiť na tom, aby sa eh, hľadali eh, riešenia na vzniknuté problémy. Mohla by to byť vlastne taká konkurencia medzi takýmito eh, mocami. Takže východ, máme tu teraz takýto, takúto diskusiu medzi na jednej strane rešpektovaním základných hodnôt právneho štátu, a diskusie e, skôr než konfrontácie národnými štátmi a teda odlišným videním. Takáto diskusia tu existovala vždy. Um, aktuálny e, stav diskusie je dosť akútny z dôvodov, ktoré veľmi dobre poznáte a toto je prvé posolstvo, ktoré pre vás mám. Nie sú to uh, e, obvyklé časy, sú to časy prechodu, zmeny, ktoré majú vplyv na multilaterálny systém, ktoré majú vplyv na moju prácu v New Yorku. Chcel by som vám povedať, že spôsob, ako vidím OSN dnes, je, že táto organizácia eh, je v prerode. Prvý generálny tajomník eh, pochádzajúci z členského štátu EU, ktorý je v tejto pozícii. Ja som veľmi rád, eh, že prichádza z mojej domovskej krajiny, som veľmi rád, že e, v tejto pozícii je Európan. Implementuje ambicióznu e, reformu s našou podporou, ktorá vedie už prvým dopadom implementácia v roku 2019 mnohých dôležitých konceptov a myšlienok. My za ním stojíme, podporujeme ho. Táto reforma prebieha dobre, nie je vôbec ukončená, vyžaduje si ďalšie úsilie a generálny tajomník potrebuje Európsku úniu ako veľkého podporovateľa tejto reformy. Ak chceme podporovať multilateralizmus, potrebujeme reformovať multilateralizmus a chceme, aby OSN bolo v centre efektívneho multilateralizmu, musíme adaptovať OSN novej realite dnešného sveta a e, sveta zajtrajška. A preto gutrešová reforma je taká dôležitá. Tento rok e, vyvstane jedna veľmi zložitá otázka, financovanie a, a, a rozpočet OSN. Mali by ste vedieť, ja viem, že vy viete, ale aj tak to poviem, že Európska únia je zodpovedná približne za jednu tretinu financií systému OSN, jednu tretinu, približne 30 pochádza od našich daných poplatníkov, daňových poplatníkov, ktorých tu zastupujete. Na to netreba zabúdať. A my platíme na čas, platíme v plnej výške a nikdy e, neutečieme pred našimi finančnými záväzkami. Dúfame, že každý, všetci ostatní by to isté robili, keby to robili všetci. OSN e, by nebolo v takej zložitej situácii, v akej je dnes. A pred dvoma týždňami e, generálny tajomník napísal nám všetkým, aká je situácia zložitá a hľada riešenia sme hrdí na našu konzistentnú, permanentnú podporu OSN aj vďaka vám ako rozpočtovému orgánu a vďaka našim 28 členským štátom. Európska únia v OSN dnes. Ja som veľmi šťastný. Veľvyslanec, tí, ktorí ma poznajú, vedia, že nie som depresívny. E, zachovám si optimizmus, ale mám dobré e, dôvody k nemu, lebo sa nám pomerne dobre darí. Uvediem pár príkladov sme zomknutí, hlasujeme rovnako 93, 94, 95 prípadoch. To je úžasná eh, konvergencia v eh, hlasovaní, ktorú si držíme už niekoľko rokov. Sú medzi nami rozdiely, musíme sa však zorganizovať, eh, v týchto témach, ale musím povedať, že väčšinou máme e, zomknutú pozíciu a to je vďaka e, práci môjho týmu aj týmom 28 e, veľvyslanectiev v New Yorku. Sme na to veľmi hrdí. A uvediem ďalší príklad je obsiahnutý v mojom poslednom projekte. Naša činnosť v Bezpečnostnej ráde. Bezpečnostná rada, ako viete, má 15 členov, 10 z nich je e, volených, 5 permanentných. 12 e, členovia sú v, permanent, e, v tejto permanentnej časti a časť Eh, na tých eh, volených kreslách. Teraz nás je 5 z 15, máme tam dvoch permanentných a troch eh, volených členov momentálne a keď som prišiel do New Yorku, otázkou bolo, že len berieme na vedomie, či máme troch, štyroch, piatich, alebo či budeme maximalizovať dopad, ktorý máme v Bezpečnostnej rade e, pomocou lepšej koordinácie tých, ktorí tam sú v mene Európskej únie. A rád e, vás informujem teraz o tom, že veci idú správnym smerom. Dnes e, už tu máme systém, pomocou ktorého môj tým briefuje všetkých piatich, takže tí v Bezpečnostnej rade hovoria v zásade to isté odlišným akcentom, ale je toto základné posolstvo, ktoré je stále rovnaké. A rozširujeme túto koordináciu o tých, ktorí sú mimo e, Bezpečnostnej rady, ale čo skoro sa stanuje členom a e, vlastne videli si to v tlači, keď máme spoločnú pozíciu, čo je teda väčšinou, kde je téma relevantná, 8 e, vyslancov vlastne vystúpi a majú e, spoločné vyjadrenie e, pred Bezpečnostnou radou. Prečítajú teda takéto jednotné posolstvo. Jeden z nich to prečíta, ostatní to podporia. Videli sme to v prípade Venezueli práve v sobotu, tak ako v minulosti v prípade Blízkeho východu, e, klimatických zmien a podobne. Takže nehovorím len ja v mene EÚ, keď máme spoločnú pozíciu, ale aj veľvyslanci Eh, príjmu takýto postup, eh, takže eh, viditeľne povedia to isté na Bezpečnostnej rade, aj zomknuto pred verejnosťou, pred tlačou jasne prezentujú takúto spoločnú pozíciu. Toto je nedávny vývoj, na ktorý sme veľmi hrdí a je to výsledok našej práce, s ktorým môžeme rátať možno viac, než to ľudia myslia. Potom je tu ďalšie dôležité posolstvo Keď sme zomknutí, tak máme váhu. Keď e, nie sme zomknutí, nemáme e, silnú váhu. A to je extrémne dôležité posolstvo, ktoré rád postupujem poslancom. E, rád vám to postupujem, pán McAllister, a vašim, vám aj vašim kolegom, keď príjete do New Yorku, ale dôležité to zopakovať aj tu vo verejnej diskusii v súvislosti s európskymi voľbami. To treba e, opakovať. Na záver, e, dnešný svet je komplexný, komplikovaný, zložito sa riadi, exponovaný novým výzvam. Aj tí spojenci, o ktorých sme si mysleli, že sú tu navždy, e, váhajú v určitých oblastiach, obzvlášť pokiaľ ide o multilateralizmus prípade také dôležité témy ako európske voľby by sme nemali zabúdať na globálnu dimenziu Európy a ako je dôležité pre európskych občanov, že majú prínos z tej kritickej eh, masy, ktorú im prináša to, že na globálnom javisku eh, zomknuto eh, postupujeme. Bolo by dobré, keby eh, sa eh, poslanci neuchádzali o priazeň voličov len eh, na základe domácich tém, ale aj spomínajúc túto globálnu úroveň, na ktorej pôsobí EÚ. Moja misia, moja delegácia v New Yorku a Európsky parlament majú veľmi dobrú spoluprácu. Veľmi rád som bol v kontakte s vami, ale aj s e, ostatnými misiami, e, ktoré vyslali ostatné výbory Európskeho parlamentu do New Yorku. Bola to možnosť pre nás podporiť vás, informovať vás, kedykoľvek ste prišli do New Yorku. Boli to veľmi stimulujúce návštevy z Európskeho parlamentu, keď som bol veľvyslancom vo Washingtone tiež e, Eh, som eh, sa eh, mohol stretnúť aj s tým pánom, ktorý pred chvíľočkou prišiel do sály v jeho funkcii predsedu výboru AFED. Bola pre mňa česť môcť vás privítať v USA, aj teda pána McAllistera. Je to veľmi dobré, keď prídete, môžete povedať veci, ktoré nemôžem povedať ja a prispiejete tak k posolstvu e, Európy ako globálneho hráča, Európy, ktorá sa zasadzuje za ehm, základné hodnoty a Európy, ktorá podporuje multilateralizmus. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujeme, pán Almeida. Máme 40 minút na výmenu názorov prehovoriť chcú páni Salafranka, pán Kukan a pani Lochbiller. E, začneme vami, pán Salafranka. Ďakujem. Chcem privítať môjho priateľa pána Almeidu. Ďakujem za vynikajúcu prácu v OSN za posledné roky. Keďže členské krajiny EÚ v podstate hlasovali veľmi odlišne a ja si myslím, že to, čo sme tu počuli, ukazuje, že sa čosi posunulo. Bol by som rád, aby náš veľvyslanec v New Yorku, aby nám nejak popísal sobotné zasadnutie Rady bezpečnosti na tému Venezuely. A okrem aktuálnej otázky by som rád aby bol rád, aby tu popísal práve túto tú štvrtú priemyslovú revolúciu, to, ktorú zažívame. To sú veľmi citlivé zmeny v našej politike. Má to dopady ako Trump, Brexit a ďalšie javy populistického charakteru. Rád by som teda vedel, či nové technológie sa stanú nástrojom pre konsolidáciu demokracie, či naopak režimov, ako je ten čínsky, Potrebujeme teda asi novú globálnu architektúru a stratégiu. Chcel by som vedieť, či v tejto diskusii, tak zaujímavej, členské krajiny EÚ sa nad tým už zamýšľajú, ako bude EÚ môcť sa prispôsobiť novým okolnostiam. Ďakujeme pán Salafranka. Teraz kolega Freund, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme, pán Almeida. Rád sa s vami vždy stretám, či už v New Yorku alebo tu. Ja by som rád eh, položil dve otázky. Prvá súvisí so skutočnosťou, že kolega Kán práve odišiel, ale je to otázka Brexitu. Poprvýkrát ste eh, explicitne dnes povedal, tú jednomyselnosť, takmer e, jednomyselnosť, e, pokiaľ ide o procesy, čo sa udeje? Naposledy v New Yorku sme to chceli zistiť, čo sa udeje, keď Brexit skončí bez dohody. No, alebo bude to vôbec, e, zaváži to, či máme alebo nemáme dohodu pre rozhodovacie procesy v Bezpečnostnej rade? To je prvá otázka. A druhá súvisí s peniazmi. Spomínali ste, že by sme nemali e, zabúrať, že EÚ poskytuje tretinu prostriedkov OSN. Ak sa nemýlim, Spojené štáty poskytujú ešte viac prostriedkov. Je to pravda? Aha, podobnú sumu. V každom prípade však počuli ste v nedávnej dobe niečo o príspevku USA, teda u príspevku USA, že by sa mal výrazne škrtať, alebo je to skôr len retorika každej novej vlády že každý kritizuje OSN, že je príliš byrokratická, príliš nákladná ako organizácia. Ďakujem. ja pánu Freundovi, pani Lochbíler. Ďakujem, vážený pán veľvyslanec, že ste tu zasa a delíte sa s nami o vaše skúsenosti. Každoročne e, máme uznesenie tu v parlamente, kde odporúčame reformu Bezpečnostnej rady. Tento rok v júli sme povedali, že by sme chceli zdvojnásobiť úsilie na reformu Bezpečnostnej rady, pokiaľ ide o obmedzenie vzhľadom na e, právo VETA pri prípadoch, kde ide o zločiny proti ľudskosti a e, vojnové zločiny Bezpečnostnej rade máme 5 členských krajín. Zdá sa však, že rozpravy k reforme sú naďalej blokované. Čo by mohlo e, pomôcť odblokovať terajšiu situáciu? A potom, pokiaľ ide o Jemen, pred týždňom sme mali vypočutie v podvýbore pre ľudské práva k situácii v Jemene a všetci odborníci opakovane vyzývali aby tu bolo zákaz e, e, vývozu zbraní, vrátane Saudskej aliancie. Niektoré krajiny prerušili tieto dodávky. V Spojených štátoch Senát e, tiež hlasoval o zákaze zapájania sa USA. Myslíte, že by sa dal využiť tento moment na vyšší tlak na medzinárodné vývozy zbraní. Ja ďakujem. Ich zákaz. Teraz nech sa páči pán Scholz. Ďakujem, pán veľvyslanec, že ste tu s, noma, s nami znova. Tu v výbore e, AFED e, spomenuli ste mnohé výzvy systému SN ale vzhľadom na minuloročné e, zvolenie nového prezidenta USA, ako by ste popísali pripravenosť USA aktívnejšie sa zúčastňovať pri e, tvárnení systému OSN? Otázka zbrojenia medzinárodnej bezpečnosti, alebo stále je tu tlak z Washingtonu že dôjde k redukcii záväzkov e, z OSN, pokiaľ ide o aktívnu zodpovednosť voči medzinárodným vzťahom. A druhá otázka, veľmi často diskutujeme o otázkach klimatických zmien. Boli sme v Katoviciach. Klimatické zmeny takéto otázky, ako to ovplyvňuje prácu Bezpečnostnej rady OSN, ako táto rovnováha bude vyzerať a čo to znamená pre EÚ. Ďakujem. Ešte dvaja kolegovia, pán Kukan a potom Ana Gomeš. Nech sa páči. Vítajte, pán vyslanec. Vážime si vašu kompetentnú, kvalifikovanú prácu Dúfame, že tak budete i pokračovať. Pred e, chvíľou sme sa lúč, lúčili e, s pánom Lavridisom, ktorý smeroval do Washingtonu DC. Moja otázka nadvezujúc na pána Šolca. Ako by ste posudili politiku Spojených štátov na pôde OSN? Ak je to vôbec možné? Pochop, pochopil som, že e, e, po potvrdzujúcom zasadnutí a vypočutí majú novú islamkyňu. V Bielom dome je to nepredpovedateľné. Aké máte pocity v rámci OSN? OSN v Spojených štátoch nikdy nebola veľmi populárna. Ako to vyzerá dnes? A druhá otázka sa týka aktivít Ruska správanie Rus, Rusov v Bezpečnostnej rade. Mňa by zaujímalo, či je vôbec možné mať spoluprácu, náznak spolupráce s Ruskom, alebo či je to úplne nemožné. nemožné. Ďakujem a veľa šťastia. Ana Gomeš teraz, nech sa páči. V prvom rade otázka. E, má e, OSN nejaký záložný plán pre e, nedohodnutie sa v rámci Brexitu? Pri nás by mohla začať tá reforma Bezpečnostnej rady, ak by sme vyvodili konsekvencie z Brexitu. Trošku aktualizácia zastúpenia, rotujúce členstvo Francúzsko, EÚ. Ak by sme sa na tom dohodli, dalo by sa to uviezť do života. Druhá otázka, vzhľadom na e, tvrdú diskusiu o Venezuele pred dvoma dňami, ako vyzerá naše smerovanie? Nová studená vojna, alebo naozaj horúca vojna, keďže e, e, Rusi majú vo Venezuele bombardéry s jadrovou kapacitou a potom ľudské práva a OSN. Boli sme na delegácii v Nikaraguji nedávno, kde OSN má kanceláriu alebo vysoký predstaviteľ pre e, ľudské práva e, bol vykázaný v čase, keď bol tak potrebný. Veľa nepočuť, ak sa nevyberiete priamo tam e, o týchto činoch. Znamená to, že OSN sa nerozhorčuje nad týmto hrozným stavom a čo zhorenie e, ľudských práv, ktoré e, boli spojené e, s nedávnou vraždou. Hovorilo sa o spolupráci, pokiaľ ide o utečenectvo s UNHCR, to má dopady na túto krízu medzi Saudskou Arábiou a Iránom. Nepočujeme veľa z OSN a váš názor na toto. Ďakujeme za vaše príspevky a teraz na záver otázka. Aká je situácia OSN k nedávnej situácii na západnom eh, Balkáne, napríklad v kontexte tohto jesene, teda napätie tejto jesene medzi Srbskom a Kosovom? Ďakujem za veľmi dobré otázky. Určite by sme tu mohli diskutovať celé popoludne, ale iste máte lepšie plány. Ja sa preto pokúsim odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. Zoskupím ich podľa tém. Chcem vám najprv všetkým poďakovať za e, príjemné slova. Podelím sa o ne s mojím tímom. Ide o 28 veľvyslancov krajín EÚ. To je vlastne tímová spolupráca, tomu sa teším. Pokiaľ ide o Venezuelu, nebol som na tej diskusii e, v, na pôde OSN, už som, bol, e, už som letel sem, ale myslím, že ma dobre informovali, že to bola zložitá diskusia, nedovola všeobecná zhoda. E, dokonca sa už iba diskutovalo o tom, či sa má diskutovať. Vyhrali sme tí, ktorí tvrdili, že treba diskutovať bola to rozprava, ktorá mnohé veci ukázala, minimálne dve, dva typy zmýšľania k situácii vo Venezuele. Generálny tajomník to veľmi pozorne e, sleduje a ja som presvedčený, e, alebo teda dobre to viem, a snaží sa nájsť spôsob, ktorý do veľkej miery bude v súlade s tým, ktorý má EÚ. Chceme nájsť politický dialog, aby sme sa dostali z krízovej situácie. Jasne vieme, aká je legitímnosť alebo jej absencia prezidenta Madura a podporujeme všetky e, ústavnoprávne mechanizmy smerom a von z tejto krízy. Sú tu tiež ale otázky e, pána Salafranku a pani Gomeš. Máme obavy, pokiaľ ide o potenciál e, situácie, ktorá by sa mohla vymknúť kontrole a to by bolo na škodu e, venezuelského obyvateľstva. Tu sa usiluje o zmeny e, v posledných hodinách pani Federica Mogherini. Verejne vyhlásila, že e, má intenzívne telefonáty s viacerými aktérmi z regiónu, z OSN, aby sa vytvorili demarše, ktoré budú viesť k politickému riešeniu situácie. Ale samozrejme, Všetci majú obavy e, na pozadí toho všetkého, aby sa to nevymklo kontrole v New Yorku. Konsultujeme našich partnerov, ale ako som už povedal, e, je tu skupina krajín, ktorá to považuje za zasahovanie do vnútorných záležitostí suverenej krajiny. Toto ilustruje e, tú rozpravu, o ktorej som predtým hovoril medzi tými ktorí sú na strane suverénnosti a tí na druhej strane, ktorí zastávajú fundamentálne základné ľudské práva. Uvidíme, čo sa udeje v blízkej budúcnosti. Uvidí. Všetci sme však mobilizovaní, aby sa našlo najlepšie možné riešenie. Pokiaľ ide o e, umelú inteligenciu, priemyselnú revolúciu a dopady na multilateralizmus, demokraciu, výrazne si tieto otázky uvedomujeme. Dva príklady, veľmi podobné. Generálny tajomník i pani Mogherini stanovili eh, pracovné skupiny, ktoré majú riešiť tieto otázky. Obe sa skladajú z veľmi kvalifikovaných eh, predstaviteľov občianskej spoločnosti. Ich cieľom je rovnaká vec lepšie pochopiť potenciál, pozitívny potenciál tejto revolúcie, ale tiež pozor na nebezpečia e, pasce, ktoré by sa mohli skrývať za využitím nových technológií. Myslím si, že e, tá, to e, ozbrojovanie umelých inteligencií by mohla byť tá najväčšia hrozba v strane, ktoré by si samé mohli rozhodnúť, koľko ľudí a ako, ktorých ľudí zabijú to má naozaj bezpečnostný rozmer, ktorý e, nemôže OSN opomenúť. Vidím tu snahy konvergencie. Hlavná téma, ktorú e, identifikoval aj generálny tajomník pre rok 2019, kryje sa to s obavami a prioritami Federiky Mogherini a ukazuje, poukazuje to na e, zhodu v EÚ. Pokiaľ ide o Brexit, zaznelo viacero otázok. E, nie je to e, moja problematika, ktorú mám na starosti. Nemôžem komentovať nad rámec svojich kompetencií. Môžem vám však povedať toľko, že veľmi pozorne to v New Yorku sledujeme a pozeráme sa na to, čo nastane e, deň po Brexite. Pozeráme sa na budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po Brexite. A jedna z vecí, ktorá neustále zaznieva e, v New Yorku, je tá, že je ťažké si predstaviť, že deň po Brexite Spojené s kráľovstvo by zaujalo stanoviska, ktoré by boli v rozpore s tým, čo hlasajú dnes. Ak dnes väčšinou, ak nie, teda povedzme to tak, vždy sú v súlade e, s členskými krajinami EÚ, ťažko si predstaviť, že deň po Brexite sa tak výrazne e, principiálne odchýlia od týchto pozícií. Tým chcem len poukázať na to, že je len prirodzené, že po Brexite bude e, tu veľmi úzka spolupráca v zahraničnej politike, v rozvojovej, ľudskoprávnej politike medzi 27. EÚ a Spojeným kráľovstvom. Je to len prirodzené, tak ako som to odpozoroval v New Yorku. Otázka, ako to zorganizujeme, bude očividné, že Spojené kráľovstvo nebude členom EÚ a budú tu samozrejme e, rozdiely medzi členmi a nečlenmi. Budeme musieť znajsť taký, takú rovnováhu um, medzi skutočnosťou, že už nebudú členskou krajinou a úzkou spoluprácou. Otázka pána Freunda o e, možnosti e, odchodu bez dohody. To je veľmi zložité na to, aby som to komentoval. Pozrieme sa v pravý čas na to, ako sa zorganizovať. Je jasné, že odchod bez dohody E, nie je dobrý nápad. Bez dohody e, bude tá spolupráca oveľa ťažšia, než keby odišli s dohodou, lebo dohoda je väčšou konštruktívnou, kde sa vieme zhodnúť na tom, čo možno robiť e, v prechodnom období. Bez dohody veci sa zamotajú. Tento most však treba prejsť, keď sa tu objaví a pokiaľ ide o budúcnosť Bezpečnostnej rady po Brexite, a tu so, chcem o tom pohovoriť, pretože veľa vašich otázok sa toho týkalo. Chcel by som povedať, že členské štáty Európskej únie nie sú na rovnakej vlnovej dĺžke, pokiaľ ide o reformu Bezpečnostnej rady. A z tohto dôvodu nemôžem povedať, že sme na 100 na rovnakej pozícii, pokiaľ ide o súhlas, alebo nie sú tu viaceré záujmy, pozície, práve pokiaľ ide o reformu Bezpečnostnej rady. A keď hovorím o reforme, tak hovorím o rozšírení, o inej formácii. Nemám teraz mandát, aby som hovoril o reforme Bezpečnostnej rady, pretože názory členských štátov sa riešňa. Pokiaľ ide o obmedzovanie práva na veto v prípadoch genocídy, o tom sa hovorilo, niektoré z našich štátov aktívne participovali na týchto diskusiách, my to sledujeme. Nemáme celú európsku pozíciu, ale čo vidím v New Yorku, to je diskusia o takýchto dôležitých témach a ako pozorovateľ vlastne vidím rastúci záujem zo strany členských štátov, pokiaľ ide o tú, tento druh reformy. Ale otázkou zostáva, či, a to je skôr taká intelektuálna otázka, že či sa dajú zaviesť na Bezpečnostnej rade malé reformy, pokým nemáme takú dohodu ohľadne veľkej reformy, to je otázka, ktorá môže vzísť z týchto diskusí. A ešte pokiaľ ide o pani Ochbielerovú, chcem sa aj poďakovať aj kolegom pracovnej skupine. Vykonali výbornú prácu, mali sme tu vynikajúce diskusie a som vďačný za čas a, investi- a investovanie energie do tejto práce. Chcem, aby v budúcnom parlamente táto práca pokračovala. Je veľmi dôležité, aby tu boli takí poslanci, ktorí trávia viac času ako ostatní tým, že sledujú OSN a snažia sa takto prispieť. Pokiaľ ide o Jemen, vy ste sa pýtali o Jemene, hovorili ste o dynamike. Myslím, že je tu taká dynamika ohľadne Jemenu. Je to výsledok viacerých faktorov, vrátane prípadu Kašogi, ktorý spomenula pani Gomeš. generálny tajomník chce využiť túto dynamiku a prijal viaceré iniciatívy, Bezpečnostná rada ho podporila, vyslala sa misia do Jemenu, malo to silnú humanitárnu dimenziu, to je pre nás kľúčové, tá humanitárna katastrofa, ktorú zažívame v Jemene a očakávame, že táto dynamika nám umožní pokračovať smerom k politickému procesu, a aby sa vytvorili teda podmienky na politické riešenie. Či toto pri, sa týka zákazu exportu zbraní, alebo nie, to vám neviem povedať. Sú tam viaceré návrhy, ktoré máme na stole. Pán Griffith má plnú podporu valného zhromaždenia a Bezpečnostná rada robí dobrú prácu a generálny tajomník to podporuje v plnej miere a aj my vlastne. Pokiaľ ide o Spojené štáty americké, ja som žil v Spojených štátoch amerických teraz už viac ako 9 rokov, tak nemôžem sa vymaniť alebo vyhnúť tomu, že by som to spomenul, ale Stavros Lambredinic, priateľ, sa bude tomu venovať. Môžem sa teda vyjadriť iba na základe tých skúseností, ktoré mám z pohľadu OSN Mali sme tu viaceré vlády v Spojených štátoch amerických, ktoré vždy mali kritický prístup k OSN. Možno výnimkou alebo rozdielom bolo v druhom mandáte prezidenta Obamu. Ale Spojené štáty mali relatívne kritický prístup z finančných dôvodov, z principiálnych dôvodov, A nemalo by nás prekvapiť, že Spojené štáty americké vnímajú OSN takto kriticky. Avšak čo sme my videli nedávno, bolo to navýšenie tej mier, miere kritiky, tak to tak môžem povedať, a to až do takej miery, že vlastne tie základy tohto systému sú v podstate spochybňované zo strany prezidenta Spojených štátov amerických, to je súčasť tej diskusie, ktorú som spomenul, že o čom vlastne multilateralizmus je, ako k tomu treba pristupovať. Takže tá diskusia je živá práve so Spojenými štátmi americkými, ak to takto môžem diplomaticky povedať, a pokračuje to. Má to finančnú rozpočtovú dimenziu, ako som už povedal, a generálny tajomník je znepokojený, avšak problémom je, že kvôli tomu, že Spojené štáty americké nechcú platiť 28, alebo nechcú mať ďalej, alebo nechcú platiť 28 mierových zložiek, tak ako to je na základe tých zodpovedností v rámci 8, chcú platiť iba do 25 To znamená, každý rok tieto 3 neprídu do rozpočtu OSN a roky budú stále to kumulovať a vzhľadom na tú skostnateľosť rozpočtových štruktúr OSN, generálny tajomník nemôže prenášať peniaze z jednej kapitoly rozpočtovej do druhej alebo z jedného roku do druhého. A je to táto skostnatelosť toho systému, ktorá prináša vnútorné problémy. To znamená, roky kumulujú tieto výpadky a to potom môže mať dopad takým perverzným, zvráteným spôsobom, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré prispievajú teda vojakmi. Niekedy týchto vojakov aj zabijú, ako to bolo pred pár dňami v Mali, ale OSN nemôže zaplatiť. To znamená, tieto krajiny vlastne platia aj vojakov a aj peniaze. A to je jednoducho ťažká situácia. Môj kolega z Indie povedal, že niektoré z týchto krajín vlastne sú vlastne zviazané takto až na obdobie 200 rokov. Ak sa pozrieme na tie problémy, ktoré znepokojujú generálneho tajomníka a ostatných. Mojím problémom zostáva, že naše krajiny, moja krajina, že platíme, čo platíme, ide o to, aby sme platili na základe pravidel a mali veci vybavené. Hovorím to teraz skutočne iba z dôvodov, aby sme vedeli, o čom hovoríme, ale sú tu aj krajiny, ktoré neplatia, koľko by mali a tie diskusie musia prebehnúť, že sme pripravení pomôcť generálnemu tajomníku, ale toto je jedna z tých dimenzií americkej pozície. A pokiaľ ide o ambasa- veľvyslanca o SN, my sme bývali v tej istej budove, takže už som pripravený pozvať môjho nového suseda, neviem, kedy to bude a Budeme naďalej v kontakte s USA, budeme otvorení diskusii a vždy, keď nájde sa dohoda, tak budeme spolupracovať. Máme veľa vecí spoločných ako krajina a sú tu oblasti, kde skutočne môžeme s touto vládou spolupracovať a snažíme sa z toho vyťažiť maximum. Sú tu však aj oblasti, kde sa naše názory rôznia. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, pán Šolce, ak by som sa vrátil k prioritám generálneho tajomníka, tak toto je jedna z nich. V podstate sa hovorí, že klimatické zmeny sa dejú rýchlejšie, ako my proti ním bojujeme. Treba zdvojnásobiť naše úsilie. Zvolal summit na september. My ho podporujeme, chceme do toho vniesť ďalšiu dynamiku. Katovice v Polsku prebehli lepšie, ako by sa bolo dalo očakávať. To nás všetkých povzbudilo, ale pred nami je veľa práce. OSN, Európska únia najviac bojuje proti tomuto, budeme naďalej je tu ďalšia priorita, ktorá je tu veľmi dôležitá. Minulý týždeň tu bola diskusia na úrovni Bezpečnostnej rady. Pred pár rokmi, keď som tam prišiel, ale to nesúvisí so mnou, iba to časovo sa snažím zasadiť, keď som prišiel do New Yorku, viaceré krajiny na úrovni Bezpečnostnej rady odmietali diskutovať o klimatických zmenách a hovorili, toto nie je bezpečnostná otázka, že by sa o tom nemalo hovoriť. Tak už to považujeme za normálny, normálnu tému. Vďaka štátom, ktoré sa o to zasadili, ako aj ostatným spojencom, je to bezpečnostná otázka. Pretože viete, ak budú klimatické zmeny pokračovať, tak ako pokračujú, tak to bude mať to dopad aj na bezpečnosť. Ľudia budú migrovať kvôli migra- takýmto zmenám. Budú to milióny a milióny ľudí, ktorí sa budú hýbať premiesňovať a to je potenciálne nebezpečná bezpečnostná otázka, takže dobre, že Bezpečnostná rada sa tomu venuje. Je dobre, že generálny tajomník sa k tomu tak postavil a v 2019 chceme mať ďalší pokrok v tejto téme. Pokiaľ ide o spoluprácu s Ruskom, pán Kukan už opustil nás, ale Rusko, e, Francúzi by povedali, že to je jednoducho partner, ktorému sa nevyhneme, sú stálym členom Bezpečnostnej rady, investujú veľa do Spojených národov, majú vynikajúcich diplomatov, takže my s nimi e, sme v každom, každodennom dianí v kontakte, ale treba povedať, že vo väčšine prípadov máme vždy odlišné tábory, a to z viacerých dôvodov. Sú oblasti, kde sa dá spolupracovať, Samozrejme sme pripravení spolupracovať s našimi francúzskými priateľmi, ale bohužiaľ nie často tomu tak je práve v ostatnom čase. Ohľadne ľudských práv, Anna Gomeš sa pýtala, ľudské práva sú jedným z pilierom Spojených národov. Nás to veľmi zaujíma, generálny tajomník ustanovil vysokého tajomníka, Michelle Bachelet, nebudem ju teraz musieť spomínať, pretože má, jej práca hovorí za ňou. Myslím si, že to portfólium je v veľmi dobrých rukách. Generálny tajomník pripisuje veľmi veľkú význam, veľmi veľký význam tomuto a my chceme umožniť pani Bašle, aby sa zhostila tejto zložky možno k tomu pristúpila odlišne od ostatných vysokých komisárov pred ňou, ale mali by sme jej dať priestor na to, aby takto postupovala. Bereme na vedomie situáciu v Nikarague. Boli to pokusné bezpečnostnej rade to prerokovať, ale bohužiaľ neprineslo zatiaľ výsledky. Tá situácia je znepokojujúca a to vieme takisto aj z pohľadu ľudských práv. Myslím, že pani Bašla, generálny tajomník, to budú patrične aj naďalej sledovať. A posledná otázka zo strany predsedu, pokiaľ ide o Západný Balkán. No, my sme tu mali diskusie na úrovni Bezpečnostnej rade opakovane a chcel by som povedať, že ja som nezaznamenal veľký pokrok, pokiaľ ide o klimatické zmeny, ale my ako Európska únia aj naďalej sme skutočne ruka v ruke spolupracovali so Srbiskom a Kozovo pani Mogherini zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o sprostredkovanie dialogu a v New Yorku sa tešíme na výsledky tohto dialogu, čo by nám umožnilo pohnúť sa dopredu a pozrieť sa na to optimistickejšie. A na záver by som už povedal iba toľko, že sa chcem poďakovať za vašu pohostinnosť, za vašu odhodlanosť. Je to vlastne posledný krát, čo som medzi vami ako veľvyslanec na úrovni OSN. Dúfam, že tu budú možnosti v budúcnosti stretnúť sa s vami opakovane Želám vám všetkým všetko dobré do kampane volebnej. Tí z vás, tým z vás, ktorí budú kandidovať opäť, ďakujem pekne za vynikajúcu spoluprácu tak na úrovni New Yorku, ako aj Washingtonu za ostatných 8 rokov. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne, kolegovia. Ďalšie otázky z vašej strany? Nie je tomu tak, takže ešte raz ďakujem pekne za to, že ste prišli medzi nás a želám vám všetko dobré. Takže teraz máme 7 minút času a potom dostane slovo pán Jose Valencio. Môj kolega bude sedieť tu vedľa mňa. So. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to... Dámy a páni, poprosím vás, pokračujeme v našom programe. Začneme s bodom číslo 6. Je pre mňa veľkou cťou, že medzi nami môžeme privítať pána Joseho Valenciu, ktorý je ministrom zahraničných vecí z Ekvádoru od júna minulého roku. Srdečne vítajte medzi nami. Dovolte mi na úvod povedať pár slov, predtým než vám dám slovo, potom nastane výmena názorov. Vaša návšteva je preukázaním odhodlania vlády Ekvádoru otvoriť sa svetu a začať komunikovať s medzinárodným spoločenstvom ohľadne kľúčových regionálnych a globálnych otázok. Európska únia vníma Ekvádor ako dôležitého partnera v stále viac nestabilnom regióne. Vieme, že Ekvádor je krajinou, ktorá bola najviac postihnutá venezuelskou utečeneckou krízou, Vaša krajina preukázala obdivuhodnú pohostinnosť napriek veľkým väzvám, ktoré súvisia s takýmto veľkým tokom, prítokom utečencov. Medzičasom kríza vo Venezuele sa stále zhoršuje každý deň, predovšetkým po tom najnovšom e, schválení za prezidenta pána Madura a dúfam, že budeme môcť hovoriť o tejto situácii nielen pokiaľ ide o Venezuelu, ale pokiaľ ide o Kolumbiu. Vaša krajina zohrávala kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o mierové rokovania medzi vládou a gerilou FARC, ktorá sa úspešne skončila v roku 2016. Ako viete, Európsky parlament Európska únia ako celok boli podporovateľmi kolumbijského mierového procesu. Nás by teda zaujímali vaše perspektívy ohľadne výhliadok tohto mierového procesu, ale predtým, než dám slovo vám, vážený pán minister, by som chcel dať slovo predsedovi delegácie Eurolat, pánovi Chauregiovi Atondovi, aby mohol na úvod takisto povedať pár slov. Ďakujem pekne, pán McAllister, pán predseda, vážení kolegovia, máme tu vynimočnú možnosť. Ja iba doplním to, čo povedal pán predseda. Veľmi vhodne na to zareagoval. Dve veci by som povedal ktoré treba v rámci úvodu k tejto diskusii podať. Máme tu možnosť zhovárať sa s predstaviteľom Ekvádoru. Ekvádor je dôležitou krajinou v rámci tohto regiónu. Pán McAllister to už povedal. Vlastne sú tam tieto dve krajiny, ktoré boli spomenuté, ktoré sú pre nás veľmi dôležité, Kolumbia a Venezuela, ale takisto si myslím, že je dôležité, aby minister Pán minister nám vysvetlil tie politické zmeny, ktoré momentálne v jeho krajine nastave, pokiaľ je orientáciu, ktorú má aj prez, jeho vláda a politika v rámci celého regiónu. Takže podporujem to, čo povedal pán predseda výboru AFED. Ešte raz vás vítame medzi nami, tešíme sa, že ste medzi nás prišli a teraz si vás s radosťou vypočujeme. Ďakujem. Vážený pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pán McAllister, ďakujeme pekne za vaše úvodné slova. Ďakujeme aj pánovi Chauregiovi za priateľské slova. Skutočne nás teší, že môžem pred vami tu hovoriť, pred predstaviteľmi Európskeho parlamentu, a to o témach, ktoré sa týkajú rozvoja vzťahov s Európskou úniou a mojou krajinou. Pán McAllister a pán Hauregi to už vlastne spomenuli. Pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, Ekvádor je dôležitou krajinou aj zo štruktúrálneho hľadiska. Sú tu viaceré dôležité aspekty, ktoré sa musia spomenúť. Pokiaľ ide o Ekvádor, pre nás je približenie sa k Európe veľmi dôležité. Teší ma to o to viac, že ste ma sem medzi seba pozvali a približenie sa Ekvádoru Európe je veľmi dôležité. Sú tu kultúrne, historické putá, ktoré nás spájajú, máme aj spoločné ciele, máme tu spoločné záujmy v oblasti multilaterálnej, multilaterálnych a bilaterálnych aspektov. A z tohto dôvodu by som teda spomenul tie dôvody, ktoré sú pre nás dôležité v oblasti rozvoja, takýchto vzťahov s predstaviteľmi Európskej únie. Pretože takýmto spôsobom môžeme čeliť veľkým výzvam, ako napríklad Agenda 2030, klimatické zmeny, ale aj ďalšie témy, ako napríklad ciele udržateľného rozvoja. aj pokiaľ ide o rodovú politiku a tak ďalej. Pokiaľ ide o Ekvádor, je veľmi dôležité, aby dialog na úrovni Eurolatu bol ďalej posilňovaný. Sú tu predstavitelia aj z iných krajín Latinskej Ameriky a takýmto spôsobom sa navzájom viac poznáme a využijeme tie synergie na to, aby sme mohli posilňovať našu konštruktívnu a pozitívnu spoluprácu. Vážené dámy, vážení páni, od ujatia sa funkcie zo strany nášho prezidenta sa vzťahy medzi Európskou úniou a našou krajinou iba prehlbovali. Ako minister zahraničných vecí Ekvádoru môžem spomenúť, že aké teda politické dimenzie pán prezident Moreno sleduje. Členské krajiny sa naučili oceňovať pozitívny prístup, ktorý, ktorý e, voviedol do politiky náš nový prezident. Ide tu teda o dialog, ide tu o to, aby tieto konfrontácie minulosti už sme zanechali za sebou a Napriek tomu, že máme rozličné názory, myslím si, že rešpektovanie sa navzájom je dôležité, ako aj dodržiavanie ľudských práv v kľúčových oblastiach,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 E, vlastne sme e, dostali návštevu od zástupcov OSN. Táto téma je naozaj veľmi dôležitá v Ekvátore. Teraz v sociálnej vláde, v oblasti Morenová vláda doslova ukázala, že udržateľný e, vývoj je veľmi dôležitý pre nás. Práve tí najslabší v spoločnosti musia byť podporovaní program, e, rozvojový program Toto Una Vita e, zodpoveda sociálnej agende, ide tu o e, sociálnu ochranu a aj napriek rozpočtovým ťažkostiam sa v ňom pokračuje ďalej. Predchádzajúca vláda mala práve s týmto problém. Zniženie, cieľ ropy bolo problematické my chceme eh, posilňovať naše hospodárstvo. Eh, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za prijatie v Európskom parlamente v mene celej ekvadorskej delegácie. Bol tu masívny tok eh, utečencov, viac než 3 milióny ľudí opustil svoje domovy z dôvodu veľkej eh, krízy vo svojej domovskej krajine. Ekvador prijal eh, takmer 240 tisíc venezuelčanov a prijal opatrenia pre humanitárnu pomoc týmto. Utečenci z Venezuely eh, môžu dostať vlastne legálne postavenie u nás, pomáhame im vybavovať dokumenty, e, zabezpečovať, aby títo ľudia u nás mohli ostať. Týka sa to aj zdravotnej starostlivosti, opatrení, e, prístupu na trh práce. Ide o opatrenia v zmysle solidarity. V tomto e, procese môžeme eh, rátať s podporou Európskej únie, Európskeho parlamentu. En su historia, fenómeno migratorio intrarregional dentro de América del Sur. Um, toto bol naozaj najväčší eh, tok eh, utečencov, ktorý sme zažili v Latinskej Amerike. Budeme mať aj príjmeme aj delegáciu z Európskej únie, ktorá sa bude zaoberať týmto. A pozrie sa, ako vyzerá situácia. Je dôležité, aby zástupcovia Európskej únie si urobili e, obraz o tom, ako e, situácia vyzerá v teréne, my sa zasadzujeme eh, teda veľmi solidárne za týchto utečencov z Venezuely, snažíme sa poskytovať pomoc. Dámy a páni, v hospodárskej oblasti sú tu dôležité milníky, ktoré nás spájajú, ale aj spoločné veľké výzvy. Napríklad Bielý eh, eh, hospodársky výbor, medzi eh, Kolumbiou, eh, Peru a eh, ostatnými krajinami. V roku 2018, pred mm, decembri, pred pár týždňami sa konalo posledné zasadnutie, takisto aj Rada pre udržateľný rozvoj sa stará o to, aby tu bol aj dôležitý posun a príspevok zo strany občianskej spoločnosti. Toto sú témy, ktoré nás spájajú. hospodársky e, e, výbor únie hovorí o tom, že e, sa importy zvýšili 10 exporty z Európy do Ekvadoru o 36 Obchodná bilancia je pozitívna. 606 e, miliónov to predstavovalo v auguste. Vzťahy medzi Ekvádorom a Európskou úniou chceme e, ďalej posilňovať. A samozrejme chceme prekonať aj prekážky, e, ktoré tu poznáme z minulosti. Ďalšie hospodárske približovanie je pre nás veľmi dôležité a preto si veľmi ceníme e, začiatok diskusí s mnohými krajinami regiónu, pokiaľ ide o bilaterálne e, vzťahy a ich vytvorenie. Tu sme e, dospeli k pokroku. To je samozrejme bilaterálna téma. Ekvador je v kontakte s viacerými krajinami EÚ. Samozrejme, že to vyzerá trochu inak, ale dúfame, že sa nám podarí v blízkej budúcnosti vyrokovať aj ďalšie dohody, tak aby investičný eh, program eh, prezidenta Morena mohol byť eh, čo najrychlejšie zrealizovaný. Zasadzujeme sa aj za menovú stabilitu našej krajiny, podporu investícií, tak aby sme podporili rast hospodárstva aj pracovných miest. Ďakujem, dámy a páni, za možnosť vystúpiť dnes pred vami Aj rozšírenie možností krátkodobých eh, víz pre obyvateľov Ekvadoru je veľmi dôležitou témou pre nás. Niektoré európske krajiny to už eh, podporili. Ekvador má veľmi úzke hospodárske, politické, eh, historické vzťahy s určitými krajinami EÚ a Európsky e, občania e, cestujú veľmi jednoducho do ekvádoru, ale my potrebujeme k tým pár e, latinskoamerickým krajinám, ktoré ešte musia žiadať o víza. Dúfame, že systém zjednodušeného postupu sa bude čoskoro uplatňovať aj na občanov Ekvádoru. Máme teda veľký záujem o prehlbovanie našich vzájomných vzťahov Ďakujem ešte raz za to, že táto e, téma e, sa bude prerokovávať. E, u vás dúfam, že ju podporíte. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Your Excellency, thank you for your... Vaša excelencia, ďakujem vám pekne za vaše úvodné vyjadrenia k tomu, čo sa deje v vašej krajine, v susedných krajinách aj pokiaľ ide o vzťahy s členskými štátmi Európskej únie. Ehm, máme teraz čas eh, pre výmenu eh, názorov. Kolegovia, ak by ste sa chceli eh, vyjadriť, vystúpiť, zdvihnite prosím ruku, aby sme si mohli poznačiť vaše meno. Prvým rečníkom je pán Salafranka. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene politickej skupiny EPP, Európskej ľudovej strany, by som e, vás chcel privítať e, tu v Európskom parlamente a zablahoželať vám aj k pozitívnemu vývoju v Ekvádore. Ďakujem za to, že ste sa naozaj veľmi pozitívne zasadzovali, aj pokiaľ ide o túto utečeneckú krízu z Venezuely. Tento dôležitý eh, pokrok samozrejme vnímame, aj pokrok eh, z hospodárskej oblasti. Pokiaľ ide o investície, tam eh, však je možné investície posilniť, silu aj výšku investícií z Európy do Ekvadoru. Mám otázku, ktorou sa určite budeme zaoberať aj na plene Európskeho parlamentu. Ide o situáciu vo Venezuele. A o teda uznanie predsedu parlamentu ako oficiálneho prezidenta. A otázku týkajúcu sa xenofóbie a, a vlastne rasistického postupu. Chcem sa spýtať ešte aj, ako vidíte vzťahy všeobecne medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou, pretože sú tu určité hospodárske a politické otázky, ktoré sa dejú v Latinskej Amerike a majú dopad na Európsku úniu. Ďakujem, pán Salafranka. Anna Gomes za SND. Ďakujem pekne, pán minister, za vaše vystúpenie. Zasadzujeme sa prirodzene za posilnenie vzťahov medzi EÚ a Ekvádorom. Snažíme sa eh, ich posilňovať, ale stojíme samozrejme aj pred mnohými výzvami. Ako vnímate e, situáciu vo Venezuele? pokiaľ ide o skutočnosť, že vnútorná kríza v tejto krajine má dopad aj na vonok, aj na Ekvádor a ostatné krajiny, pretože veľa e, utečencov z Venezuely e, bolo vo vašej krajine prijatých. Ako e, si myslíte, že sa to všetko bude vyvíjať? Pokiaľ ide o situáciu v regióne, aj medzinárodnú situáciu, pretože voľba e, Maduru prebehla za okolnosti, ktoré eh, by si eh, zaslúžili ďalšie preskúmanie. Medzinárodní eh, pozorovatelia by boli veľmi potrební v tejto oblasti. Ale chcem sa spýtať ešte na rúskú prítomnosť. Aha. Rusi podporujú Maduru, vysielajú aj E, ruské zbranie, e, jadrové do Venezuely. Ako vidíte tento vývoj? Pán Chauregi, Salafranka, ja a ostatní sme sa práve vrátili z výjezdu do, v Nikaragua. Nie je to krajina vzdialená od vašej. A Ehm, tá veľmi trpí v dôsledku teda Ortega, Moria, spoločenstvo štátov a krajiny regiónu Nikaragu nepodporujú. Vyžadovalo by si to naozaj dialog. Dôležité by bolo, aby tam došlo k transparentným, slobodným voľbám čoskoro s medzinárodnými pozorovateľmi pretože v Nikarague sa dejú od apríla strašné veci. Navštívili sme väzenia, diskutovali sme s politickými väzňami, mali sme túto možnosť, za ktorú sme boli vďační, ale sú to naozaj neuveriteľné represálie, ako to, že sa im nevenuje pozornosť aj zo strany krajín regiónu. napríklad rôzni zástupcovia, napríklad výboru pre ľudské práva OSN boli eh, vylúčení z krajiny. Ďakujem, Anna Gomeš. Za Alde, teraz pani Bilbao. Ďakujem. Eh, pán predseda, pán minister. Som veľmi ráda, že, rada, že ste tu a že ste načrtli e, v stručnosti, akú modernú, aký moderný program následuje vaša krajina. E, veľmi ho aj potrebovala. E, k tejto obchodnej dohode v Kolumbii k nej už teraz aj vaša krajina prístupí. Dúfajme, že bude mať pozitívny dopad a posilní aj dialog s Európou. Veľmi ma teší, že ciele agendy 2030 sa snažíte tiež realizovať udržateľný vývoj, e, prosperita. Toto je veľmi dôležité v týchto cieľoch. Vás plne podporujeme, stojíme na vašej strane. Kolegovia už položili otázku k Venezuele a k Nikarague. To by bolo aj pre mňa veľmi dôležité. K Venezuele bolo spomenuté, ako by, eh, aký, aký vplyv tu eh, môže mať Rusko. Chcela by som sa spýtať, akú úlohu tu bude zohrávať Čína. Aj tá eh, túto krajinu podporuje väčšina eh, latinskoamerických krajín tiež podpísala obchodné dohody s Čínou. Myslíte si, že tieto by mohli mať dopad na pozíciu eh, Venezuely? Eh, mohlo by sa stať, že tieto obchodné dohody by viedli k tomu, že Čína zmení svoju mm, pozíciu k Venezuele? je to dôležitá krajina, ktorá tiež môže eh, ovplyvniť eh, situáciu. A pokiaľ ide o vízovú situáciu, samozrejme v parlamente eh, budeme na tom pracovať. A čo si myslíte, čo nefunguje dobre, napríklad pokiaľ ide o obchodné dohody? Sú tu problematické oblasti, ktorým by sme sa priamo mohli venovať, snažiť sa ich zlepšiť? A myslíte si, že e, e, podniky na oboch stranách e, dobre poznajú túto dohodu? A ďakujem za to, že ste tak ľudsky zareagovali na humanitárnu krízu utečencov z Venezuely. Je to celosvetovo veľmi pozitívny príklad. Ďakujem pekne. Teraz pán Helmut Scholz. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že využívate vašu návštevu Bruselu aj na stretnutie s Európskym parlamentom a jeho výborom pre zahraničné otázky. Ďakujem za to, že ste sem prišli, že e, teda diskutujete s našim e, výborom aj s, delegáciám, s delegáciou pre vzťahy s latinskoamerickými krajinami. Dovolte mi ako spravodajcovi pre eh, asociačnú dohodu eh, k Ekvádoru eh, vyjadriť sa aj k obchodnej dohode s Kolumbiou. Bol to veľmi dlhý proces. Bol tam samostatný Ehm, samostatný postup pre Ekvádor. Dôležité e, bolo podporiť udržateľný vývoj hospodárstva pomocou tejto dohody. Ehm, táto dohoda nám e, pomohla e, dohodnúť bilaterálne viaceré dôležité body, ktoré umožňujú práve takéto smerovanie Ekvádorov do budúcnosti a ja považujem za veľmi dôležité, že v rámci eh, celého plurilaterálneho, multilaterálneho prístupu EÚ eh, e musia zohrávať dôležitú úlohu aj obchodné vzťahy, aj keď vieme, že Bolívia ešte nie je členom tohto region, tejto regionálnej obchodnej dohody, ale obchodné dohody eh, vždy musia byť užitočné pre ľudí, pre občanov, pre národné hospodárstvo a Ekvador je práve príkladom toho, že takáto diverzifikácia eh, bola realizovateľná. Venezuela ukazuje, že závislosť od ropy po 10 ročia v tejto krajine nebola prekonaná a práve táto závislosť je jednou z príčin komplikovanej eh, hospodárskej a politickej situácie v tejto krajine dnes. Chcem sa spýtať, ako vidíte na latinskoamerickom e, kontinente e, schopnosť. Videli sme práve obrázky z e, Brazílie, potom to nešťastí, ku ktorému tam došlo. Ako vidíte takúto diverzifikáciu hospodárstva v záujme životného prostredia ľudí? občanov eh, týchto krajín. Prezident Bolsonaro oznámil, eh, že eh, je za ďalšie odlesňovanie amazonských pralesov, pretože hospodárstvo potrebuje väčšie plochy tam. A amazonský prales je pritom dôležitým sú, sú, sú, sú pľúcami e, našej planety. Je to teda naozaj otázka, ktorá je e, celosvetového e, záujmu. Diverzifikácia je teda veľmi dôležitá, radi by sme ju podporovali, pretože je to v našom záujme. Takže je dobré, že v Ekvádore sa začalo s takýmito projektami. Je to veľmi dôležité pre nás. Ja si myslím, že um, ostatné krajiny Latinskej Ameriky e, by sa mali e, učiť od e, vás. A ja som rád, že šengenské víza sa konečne pre Ekvádor zaviedli. Myslím si, že Európsky parlament sa toto zasadzuje väčšinovo a nemali by tu byť žiadne dvojaké štandardy. Takéto posolstvo by sme mali vyslať aj voči Európskej rade. Kolumbia takéto možnosti požíva, prečo by Ekvádor nemal mať rovnaké možnosti. A na záver, áno, my sme solidárni aj s vami, pretože 10 ročia zachytávate aj utečencov z Kolumbie. Mierový proces v Kolumbii ešte dlho nie je vlastne ukončený, stabilizovaný po eh, Kolumbii, teraz aj z Venezuely prichádzajú utečenci do vašej krajiny. Hovorí sa teraz, že eh, teda mierový eh, proces v Kolumbii ešte stále nie je upevnený. Treba sa snažiť posilňovať budúcnosť Kolumbie, preto by sme mali spoločne rozmýšľať aj nad tým, ako zabezpečiť náhradu produkcie koky v tejto krajine aby sa zlepšila aj situácia v pohraničí, napríklad medzi Kolumbiou a Ekvadorom. A ako môžeme e, vlastne my e, k tomu prispieť vďaka teda e, obchodu v plnohospodárskej oblasti, aby tu došlo k takéto diverzifikácii. Chceme vás teda konštruktívne podporovať. Ďakujem. So, es gibt jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Nikto ďalší sa nehlási. Marianne van Steen má predsa len ešte slovo, pretože predseda našej delegácii pre Ekvádor. Ďakujem. Teší ma, že tu ste, pán minister. Tu v Bruseli, v Európskom parlamente. Otázky nemám. Nemám ani odpovede. Verím, že vy tak urobíte o chvíľu. Pozornosť poslancov by som však upriamila na to, Ecuador Ecuador. že Ekvador sa zmenil. Nebudem vám menovať tie zmeny, čo sa udiali počas mojej funkcie, ale tá najdôležitejšia zmena je otvorenosť, dialog, sloboda prejavu. A to je nové v tejto krajine. Keď som prišla, tak ľudia sa ešte báli povedať, čo si myslia. Báli sa sankcií. Bol tam zákon o komunikácii, ktorý sa veľmi ťažko umožňoval len ťažkú prácu médiám. To všetko sa zmenilo. Toto samozrejme je len vodou na mlyny alebo príjemnou správou pre Európanov ktorý tak svetíme e, z ľudské práva, ktoré sú zakotvené v našich zmluvách. Tým, to je zmena pre tú panorámu v krajine. Vidíte to i v zahraničných vzťahoch tej krajiny. Nebude mať asi čas hovoriť o vzťahoch so susednými krajinami, s Čínou, s USA. Vyzdvihnem to, že sme z EÚ prešli dlhú cestu za posledných 18 či 20 mesiacov, kým je teda počas úradovania prezidenta Morena. Veľký úspech, neočakávaný úspech, že len po roku tu bude nárast e, obchodu o 20%. E, ten druhý rok sa možno spomalilo to tempo, ale pracujeme smerom k implementácii dohody. To je veľmi pozitívne. Potom spolupráca. Pred dvoma rokmi tu bola veľmi nízka absorpčná kapacita. I vďaka vám e, sme to rozšírili do roku 2020. Tento rok sme spolupracovali veľmi úzko so zahrani- ministrom zahraničných vecí v Ekvadore a podarilo sa nám dosiahnuť dohodu s 28 krajinami pre teda 75 bilaterálneho balíčka. Musíme sa snažiť reaktivovať tie časti, na ktoré dopadli, dopadlo hrozné zemetrasenie z roku 2016 a tiež potom budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli krajine postaviť sa výzvam na severnej hranici Záverom snad ešte dodám, že na multilaterálnej úrovni máme takisto postupný proces otvárania sa a zosúľaďovania pozície Ekvadoru hlavne s nami, z EÚ, ale i s inými fórami. Je to veľmi pozitívne vnímať, ako len za 1,5 roka sa nám podarilo posilniť naše vzťahy vo všetkých týchto aspektoch. To som chcela vlastne dnes spomenúť. Som veľmi vďačná za to, že som to, to, tieto zlepšené vzťahy mohla sledovať za posledný rok a pol. Ďakujem. Ďakujeme pán pani Stey. Nech sa páči, pán minister. Veľké eh, spektrum otázok ja dodám dve malé otázky k dvom krajinám. Nie bezprostrední susedia, e, ide o Brazíliu. Možno by ste mohli povedať, čo si o novej politickej situácii v Brazílii. Osobitne potom z pozície niekoho, kto pozná brazílskú e, mentalitu, ich novú vládu. Ako by mali Európania komunikovať s brazilským prezidentom. A druhá vec sa týka vaša krajina pána eh, Guaida uznáva ako prechodného prezidenta? Ako, aké sú vaše odporúčania pre nás? Veľmi eh, citlivá otázka asi. because of the translation. Sure. Muchas gracias a los eh, miembros del Parlamento y a usted, eh, señor McAllister. Ďakujem členom parlamentu, pánu McAllisterovi i ostatným za otázky, ktoré na mňa smerovali. Viac menej Chcel by som im venovať určitý čas postupne. Najprv však k otázke pána Salafranku. Isté Ekvador uznal pána prezidenta na základe namietok, ktoré sme predložili minulý máj. proti procesu, ktorým bol Maduro zvolený. Tu Ekvador vyjadril poľutovanie nad tým, ako nezávislí pozorovatelia eh, podávajú námietky voči procesu volie vo Venezuele. My sme, sme chceli navrhnúť, americkým štátom, aby bolo z, z vyhlásené referendum, aby sa potvrdili vorebné výsledky. To bola taká tá prvá myšlienka, s ktorou sme prišli, pretože nám šlo o to, aby to vo Venezuele skončilo demokraticky. To je pre nás priorita, ako riešiť krízu, ekonomickú a sociálnu krízu tejto krajiny. Nám sa nedostalo žiadnej reakcie zo strany venezuelskej vlády, avšak ak budeme stavať na pôvodnom návrhu Ekvádoru, tak naša krajina od tej chvíle, čo pán Maduro nastúpil, bolo rozhodnuté, že ho neodvolajú, A aj my sme vyslali podobný signál na valnom zhromaždení, kde sme vyhlásili, že nám ide o demokratický proces, nechceme sa zamiešavať do vnútorných záležitostí. Podľa nás to však nie je zasahovanie, pretože medzinárodné aktivity to neznamená porušovať základný princíp, nezasahovať Ekvador teda je súčasťou dohody, ktorá bola podpísaná v 80. roku medzi štátmi e, Latinskej Ameriky, že to neznamená zmiešavanie sa do, zasahovanie do vnútorných záležitostí, pretože treba chrániť všeobecné hodnoty a my sme súčasťou tohto nástroja na ochranu ľudských práv. Všetci sme sa predsa zaviazali, že to budeme rešpektovať. A pokiaľ ide potom ďalej o pána Stejna a jeho obavy výrazy xenofóbie z rôznych krajín. Aj ako to vyzerá s e, vyjadreniami voči venezuelskej diaspore. To sú izolované výnimky, to nie je norma. My proste prijímame venezuelských migrantov adekvátnym spôsobom. Prijímajú ich krajiny, ktoré majú rôzne e, ekonomické a iné problémy. Ekvádor tiež prehlásil, že akékoľvek aktivity Naša republika bude jasne proti tomu vystupovať, nebudeme to tolerovať. Vyzvali sme apel na zmierenie, aby to boli potrebné záruky. My máme na škole u nás tisíc, na školách tisícky detí a študentov očkovaných v našom zdravotníctve a v podstate 100 tisíc má vízum na život v Ekvadore. Asi 40 celkovej populácie migrantov má toto vízum, takže dúfajme, že i naďalej bude pokračovať proces regularizácie ich pobytu z dôvodov humanitárnych. Potom ešte otázky pani Gomeš, pokiaľ ide o venezuelskú situáciu. Už tak aká je tá budúcnosť. Je ťažké to odhadnúť. My dosť zdôrazňujeme, že treba vyriešiť venezuelský problém demokratickým spôsobom. Nikoho nesmieme vylúčovať z toho procesu. Treba rešpektovať ľudské práva. Bez nich by neexistoval transparentný e, proces. Tie voľby potom, aby prebehli v poriadku, zárukou sú medzinárodní a Nám ide samozrejme o demografickú, demokratickú reštrukturalizáciu krajiny. Súhlasíme tu s EÚ, jedine slobodné voľby. To je jediná voľba. Ide o stabilizáciu, normalizáciu prezidento, o oživenie v ekonomiky vo Venezuele. Nie je to len možnosť, je to fakt, touto cestou to ísť musí. Pokiaľ ide ďalej o možnú úlohu, ktorú by mohlo hrať, e, hrať Rusko alebo Čína. E, domnievame sa, že aktivity iných štátov medzinárodnej komunity Bolo by to byť pozitívne, ak nájdeme riešenie tohto problému, aby venezuelská vláda, aby opozícia a všetci e, interní a externí aktéry, aby sa dohodli aby sa ten problém vyriešil čo, čo najrychlejšie. My teda sme za konštruktívne vystupovanie medzinárodného spoločenstva. Ide nám o podporu mierového hnutia. Takéto kroky i v minulosti sa ukázali ako pozitívne. Napríklad e, uzmierenie v 80. rokov medzi Guatemalou a ďalšími krajinami. Vítame preto túto myšlienku reštrukturalizácia skupiny týchto krajín. ak medzinárodné spoločenstvo a skupina týchto štátov tomu bude naklonená. Pokiaľ ide o Nikaragu, to je ďalšia taká obava. Ekvádor tu bol veľmi aktívny tie prvé manifestácie boli veľmi brutálne. potlačené prezidentom. To je podľa nás v rozpore so základnými princípmi ľudských práv. Pre nás je tu dúfanie, že je to dialog, ktorý e, môže byť jediným demokratickým riešením tu je jasná tá paralela s Venezuelou. Musia to byť e, Nikaragovici, ktorí sa musia vysloviť za demokratický, demokratický poriadok v svojej krajine, ľudské práva. My úzko s Nikaragou spolupracujeme, sú súčasťou stálej rady našej e, organizácie amerických štátov. Výrazne sledujeme tu e, tento vývoj s veľkými obavami. Vieme, že cesta, ktorou sa Nicaragua uberá, že nie je tou správnou a my dúfame, že táto situácia sa zmení a že preváži zdravý rozum. Teraz k tomu, čo povedala pani eh, Bilbao. Možné vplyvy ďalších krajín. Veríme v to, že spolu s EÚ a ďalšími krajinami v rámci našeho regiónu by sme mohli byť faktorom, ktorý umožní demo, eh, demokratické riešenie e, problémov vo Venezuele a ja by som rád nadnesol takú úvahu Ekvador, keďže ide o tak zložitý konflikt ako ten venezuelský, tu je nevyhnutné, aby sa to riešilo prostredníctvom dialógu za určitých podmienok s jasnými cieľmi. Dialóg, ktorý e, neznamená, že sa strácať čas. Takýto dialog by bol strata času. Aby bol dialog, musíme, musia všetky strany ukázať dobrú vôľu. Preto je dôležité nájsť globálne riešenie situácie vo Venezuele, aby všetci Venezuelci boli zapojení, aby sa riešila tá dilema, tie dilemy, ktoré ich krajiny má. To by bolo to najlepšie riešenie Mnoho krajín už e, uzna, uznalo do, do e, prechodného prezidenta. Dôležitá je mať transparentné slobodné voľby za účasti medzinárodných pozorovateľov. To by bolo to riešenie, to je jasný návrh a ja si myslím, tak by sme to mali uznať. Teraz od témy Venezuelia, Kolumbie k Európskej únii. Máme tu pozitívne hodnotenia, hovorila o tom pani veľvyslankyňa. Dohoda z EÚ nie je len obchodnou dohodou, hovoril o tom už pán Šolc, nie je to len obchodná dohoda, je to spôsob, utvárania rôzneho chápania medzi EÚ, našou krajinou, Ekvádorom a my sa snažíme vytvárať vzťah, kde jednotlivé aspekty sa zohľadnia obchodné, udržateľný rozvoj, plnenie agendy 2030 a tiež ciele udržateľný rozvoj, lepšia ochrana životného prostredia, spoločenské vzťahy to je spôsob, akým naša vláda môže túto multilaterálnu dohodu realizovať. V tomto zmysle budeme naďalej pracovať. Myslíme si, že je na čase, aby Ekvádor a ďalšie ekonomiky Peru a tak ďalej spolupracovali s EÚ, aby ten mechanizmus obchodnej výmeny mohol byť mechanizmom, ktorý posilní celý súbor našich vzťahov medzi Ekvádorom a EÚ. A my sme rozhodnutí, že sa budeme snažiť prispievať k tomu, aby naše vzťahy boli dobré. de la reunión del Consejo Consultivo que va a permitir la participación de la sociedad civil en la evaluación. A Takýmto spôsobom sa budeme snažiť aj o to, aby tam bola zapojená aj občianská spoločnosť a vždy sa vlastne bude vyhodnocovať to, kam sa dopracovala táto multilaterálna dohoda. Budeme sa sústrediť na demokratický prvok. My ako Ekvador teda súhlasíme na toto. ešte pár otázok zo strany pána Šolca. O niektorých som už hovoril. Pán Šolc hovoril, že je Ekvádor otvorený. Áno, my sa teda otvárame, integrujeme sa do tohoto procesu obchodných a multilaterálnych dohôd s Európskou úniou. Máme tu aj Bolíviu. A my chceme nadviaznať na takéto štrukturované vzťahy s Európskou úniou a samozrejme ide tu aj o bolívijský národ – a Ekvádor a Bolívia, to sú vlastne krajiny, ktoré sú zastúpené v takýchto štruktúrách. My to vnímame pozitívne pre našu krajinu a samozrejme všetky štáty, ktoré sú zapojené do takéto spolupráce, sú zvrchovanými krajinami. Takže nezávislosť na rope, to je pre nás veľká dilema. Istotne viete, že ropa môže byť aj určitým e, väzením, pretože môže to viesť k tomu, že ostatné odvetvia ekonomiky sa budú zanedbávať a naša vláda má plány na to, aby sa zmenili naše odvetvia ako ekonomické, a energeticky a chceme byť stále menej závislí od ropného priemyslu. Už tu máme určité pokroky, ale nie je možné, aby sme si tu niečo vymýšľali a povedali, že práca pred nami už nie je, ale ak taká krajina ako naša závisí od exportu malého počtu produktov, tak je našou prirodzenou úlohou, aby tu bola diverzifikácia, pretože tá situácia nie je dobrá my si to uvedomujeme, prináša to zo sebou hospodárske riziká, takže dúfame, že sa táto diverzifikácia zlepší a že sa tomu budeme môcť venovať. Tá dohoda, o ktorej hovoríme, je veľkou pomocou. Ďakujeme za to, že sa to takto implementovalo. Poskytuje nám to vlastne možnosť mať takéto úzke vzťahy s Európskou úniou práve prostredníctvom takéto dohody o pridružení obchodu. Takže Ekvádor má veľkú časť amazonského pralesa. Brazília samozrejme je to najväčšou krajinou. Preto by sme radi spolupracovali s Brazíliou Pán McAllister to takisto spomenul. Obe krajiny, ktoré majú amazonský prales, by mali spolupracovať v rámci kooperačných programov. Už tu boli také prvé stretnutia, hovorili sme o organizácii e, dohody s ďalšími štyrmi krajinami tohto regiónu. My sme presvedčení, že sa nám podarí ochrániť túto krehkú formu ekosystému. Ten ekosystém je pre nás veľmi dôležitý aj pre tie autochtónne národy. Až sa nám takýmto spôsobom podarí uchrániť aj niečo pre celý svet. Je dôležité, aby sme životné prostredie v oblasti Amazónie chránili účinným spôsobom a to nie je jednoduchý cieľ. Sú tu ešte ďalšie otvorené otázky, ktoré treba vyriešiť. Musíme nájsť rovnováhu medzi využitím prírodných zdrojov a ochranou životného prostredia. My sme presvedčení, že sa nám podarí príjmať riešenia, ktoré budú dobré, že sa rozhodneme správnym spôsobom, aby sa nám podarilo dokázať splniť si ten cieľ udržateľného rozvoja v oblasti Amazonky. Ešte mám dve minúty, takže budem hovoriť ešte rýchlejšie. Ďakujem pekne pani veľvyslankyni za jej prezentáciu. Ukázalo sa tu teda aj to, že my vlastne s Európou si stále lepšie rozumieme, že sú tu stále väčšie, že sú tu stále väčšie prepojenia Európania ako aj občania našej krajiny chcú stávať na solidnej báze a chcú v budúcnosti vytvárať výhody pre obe strany. Áno, pán McAllister, je ťažké e, dať nejaké odporúčanie, pokiaľ ide o pána Guaida. Je to skutočne ťažké. Ekvádor, Európska únia a ďalšie krajiny majú spoločenstvo hodnôt v kontexte spoločných hodnôt a na tomto základe musíme my pracovať a dúfame, že to pomôže, aby sa našli riešenia pre politických predstaviteľov, ktoré by potom boli na druhej strane pozitívne pre občanov. Takže ďakujem, myslím, že som dodržal čas. Minister Valencia. Pán minister, my ďakujeme vám aj v mene nášho kolegu pána Atonda za to, že ste prišli do nášho výboru. Myslím, že tá paleta otázok preukázala veľký záujem nášho parlamentu o to, čo sa deje vo vašej krajine a preto vašej zahraničnej politike želáme veľa úspechov a prehlbenú spoluprácu s Európskou úniou presvedčení, že máme spoločné pozície a ciele. Ďakujem za to, že ste vyšli takto v ústredy, Ďakujem vám a ďakujem aj za to, že veľvyslankyňa prišla vás eh, sprevádzať. Takže ďakujem vám a prajem vám pekný večer.